ja dôveru medzi samotnými poľnohospodárskymi subjektami, pretože poľnospodárstvo takúto dôveru potrebuje nielen kvôli tomu, čo doha- do- dodáva na trh, ale aj práve kvôli tomu, že poľnospodárstvo je verejný majetok. Môžeme uzavrieť túto debatu, môžeme uzavrieť aj dnešné večerné rokovanie. Ďalšie rokovanie pokračuje zajtra 21. apríla. Ako určite viete, začíname od 9. ráno a do 1. a potom od pokračujeme non-stop od 3. do 9. Čiže